Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 3, 7, 8 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 379 za, proti, overíme si, za, Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 380 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, 381 za, proti, zdržali sa, overíme si, 381. Konec hlasovania. Toto bolo zamietnuté, ďalej 382 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 383 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 383. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý, 402 za, proti, zdržali sa, prijatý. 403 za, proti, zdržali sa, prijatý. 404 za, proti, zdržali sa, prijatý. 406 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 408 za, proti, zdržali sa, prijatý. 410 za, proti, zdržali sa, prijatí. 411 za, proti, zdržali sa, prijatí. 413 za, proti, zdržali sa, prijatí. 414 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatí. 16a ten odpadáva. Takže ideme ďalej. 4, 1, 7, časť 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 4, 3, 1, za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 17, za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 4, 4, 9, za. Proti. Zdržali sa to si overíme. 449. Overujeme. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 450 za, proti, zdržali sa. To by sme mali overiť. 450. Príliš veľa poslancov za EPP, o jedného. Konec hlasovania. Zamietnuté. 455 za. Proti. To si overíme. 455 overujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 4, 5, 6. Za. Zamietnuté. 4, 5, 4 za. Proti. Hovoríme si. Konec e, hlasovania. 4, 5, 451 až 453, 3 návrhy za proti, zdržali sa, prijaté, 7 za, proti, overíme. Konec hlasovania. Návrh zametnutý. 4 za, proti, zdržali sa, overíme. 464. Konec hlasovania. Zamietnutý. 458 za. Proti. Overíme. 458. Konec hlasovania. zamietnutý, 459 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 465 za, proti, zamietnuté, 462 za, proti, overíme, 462. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý 461 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 460 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý, ale overíme. 460. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 463 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 466 za. Proti. Zdržali sa. 466. Takže to si overíme. Hlasujeme 466. Návrh zamietnutý. Kompromis 18 za, proti, držali, sa, prijatý. 4, 7, 8 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 19 za, teda pardon, ten prechádzajúci e, bol zamietnutý. Pre istotu to zopakujem, bol zamietnutý. Ja som seba pomýlil. Kompromis 19. Ako viete, že som si vypil? Kompromis 19 za. Pozor, er, proti, pardon, zdržali sa, prijatý, 484 mm, za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 485 za, proti, zdržali sa, prijatý, kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijatý, 496 za, proti, zdržali sa, prijatý 497 za, proti, zdržali sa, prijatý 498 za, proti, zdržali sa, prijatý 499 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 500 za, proti, zdržali sa, prijatý 501, 501 za, proti, overíme, Máte pravdu, treba to overiť. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 501 za. Proti. Držali sa. Overíme si. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Kompromis 28 za proti, zdržali sa. To si overíme. Kompromis 28. I close the vote. Zatvárame hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 502. Kto je za? spolu s 502, 3, 4, 5, 4 pozmeňujúce návrhy spolu, lebo sú totožné. Kto je za? Kto je proti? Eh, Kompromis 28 bol zamietnutý. Ak bol kompromis zamietnutý, tak žiaľ hlasujeme o hodinu dlhšie. Štyri pozmenujúce návrhy spoločne spolu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Preveríme. Zatváram hlasovanie prijatý. Teraz môžeme ísť na 5.2.0. Pozmenujúci návrh 5.2.0, kto je za? Proti? Preveríme. Zatváram hlasovanie. 5, 2, 1 za, proti. Preveríme. Nie každý hlasuje. Zatváram hlasovanie. Kompromis 521, kto je za? Proti zdržal sa prijatý. 530 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme. 530. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 22 za. Proti zdržal sa prijatý. 5, 3, 6, druhá časť za. Proti. Zamietnutý. 5, 3, 7 za. 5, 4, 1 za. Proti 541. Preveríme. Pozmeňujúci návrh. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 23 za. Proti. Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 544, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 552, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, Kompromis 24 za, proti zdržal sa prijatý. 557, tretia časť, kto je za, proti. Zdržal sa zamietnutý. 557, štvrtá časť, kto je za, proti. Zdržal sa prijatý. 565, kto je za, proti. Zdržal sa zamietnutý. 566 za, proti. Zdržal sa prijatý. Kompromis 25 za. Proti zdržal sa prijatý. 573 za. Proti zdržal sa prijatý. Kompromis 26, kto je za. Proti zdržal sa prijatý. Kompromis 27 za. Proti zdržal sa prijatý. 589 za. Proti. Prijatý. Preveríme, dobre. 5, 8, 9. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis A za, proti zdržal sa prijatý. 23 za, proti. Preveríme to. 23. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý kompromis B za proti zdržal sa prijatý, 29 za, proti zdržal sa prijatý, 30 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis C za, proti zdržal sa prijatý, kompromis D za, proti zdržal sa prijatý, 49 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis A, E, za, proti zdržal sa prijatý, 65 za, proti zdržal sa prijatý, 66 za, proti zdržal sa prijatý, 67 za, proti zdržal sa prijatý, 70, 72 za, proti zdržal sa zamietnutý, 68 za, proti zdržal sa prijatý, 69 za, proti zdržal sa osem bol prijatý, takže 69 sa nehlasuje. Kompromis G od 68, predtým hlasovaný, teraz kompromis G je za, proti, zdržal sa prijatý, 85 a 87 za, proti, zdržal sa, preveríme, pozmeňujúce návrhy, 2, naraz, zatváram hlasovanie, zamietnutý, 86 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 88 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 8 za, proti zdržal sa prijatý, 3 pozmeňujúce návrhy od 2 po 4, 100 samozrejme, 102, 104, kto je za, proti zdržal sa prijatý, 105 za, proti, zdržal sa, preveríme. Zatváram hlasovanie. 106 za, proti zdržal sa prijatý, 107 za, proti zdržal sa prijatý, 108 za, proti zdržal sa prijatý, 109 za, proti zdržal sa zamietnutý, druhá časť, 109 druhá časť. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Hmm. Nie. Pozmeňujúci návrh 1. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 1. Za. Proti. Zdržal sa prijatý. 2. Za. Proti. Zdržal sa prijatý. 3. Za. Proti. Zdržal sa prijatý. Teraz preskočíme na 7, pretože pozmeňujúci návrh 1 bol prijatý. Takže 7 za, proti zdržal sa prijatý, 8 za, proti zdržal sa prijatý, 9 za, proti zdržal sa prijatý, 10 za, proti zdržal sa prijatý, 11 za, proti zdržal sa prijatý, 12 za, proti zdržal sa prijatý, 13 za, proti zdržal sa prijatý, 14 za, proti zdržal sa prijatý, elektronické hlasovanie, Konečné hlasovanie. Konečné hlasovanie o celej správe. Close. Zatváram hlasovanie. Ďakujem. Celá správa bola prijatá. Blahoželáme spravodajcovi. Nebolo to ľahké. Bolo to jedna hodina hlasovania takmer. Viem si predstaviť, e, koľko hodín trvalo pripraviť všetky pozmeňujúce návrhy. 100 hodín. Takže ďakujem vám všetkým, tieňovým spravodajcom, aj tieňovým spravodajcom, nielen spravodajcovi, za to, že ste tak tvrdo pracovali na kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Všetci pozmeň... E, tieňoví spravodajci. Ďalšia vec na programe je pán Tamburano, Dario Tamburano, označovanie energetickej účinnosti a zrušenie smernice z roku 2010. Compromise one in favor. And, and, uh, compromise. Uh, oh, sorry, both of them. Together, yeah. Let us start. Let us start then. Dobre, začneme. Dva kompromisy. Prvý, kompromis 1 a kompromis R4 a spolu. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pôvodný, to je dodatok 1 k kompromisu 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. dodatok 2 spolu, dva pozmeňujúce návrhy 314, e, 365, dodatok 1, kto je za, proti. Preveríme. Veľmi dôležitý. Preveríme. Dva pozmeňujúce návrhy, dodatok 1. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 317, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. Kompromis 2 za. Proti? Zdržal sa. Prijatý. Šestnáct. NV. Pozmeňujúci návrh. To je za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 338 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 366 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Kompromis 3A e, za, proti zdržal sa prijatý. Dodatok 1 ku kompromisu 3a za, proti, preveríme. Dodatok 1 ku mm, kompromisu 3a, zatváram hlasovanie, zamietnutý. Kompromis 3b za, proti, zdržal sa prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh z ODPP. Ak poznáte dobre ten ústny pozmeňujúci návrh, eh, mohli by ste ho zopakovať niekto? A potom eh, sa vás opýtam, či máte námietky. Nemáte námietky? Máte námietky? Pán. Pozrite. Ten... Ospravedlňujem sa. Teraz máme námietky. Potrebujeme štyroch poslancov. Áno, sme štyria. Viac. Dobre, takže nebude ústny pozmeňujúci návrh. Dodatok 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutý. Dodatok 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Prijatý. Dodatok 3. Kto je za? Proti? zdržal sa zamietnutý. Kompromis 4. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 2, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme. 452. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. 465 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme ešte raz. Štyri, šesť, päť. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý ešte raz. Kompromis 5. Za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Kompromis 6. Za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Dodatok 1. Kompromisu 6. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Dodatok 2. Za. Proti. Zdržal sa. Prijatý si návrh 495 dodatok 3 a 4 5, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijatý, dodatok 1 za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 8, kompromis 8, strana 56, čo mám preveriť? Dodatok 1. Preverím dodatok 1 ku kompromisu 8. Dodatok 1 nie, pardon, kompromis 7. Ďalší bude kompromis 8, takže teraz kompromis 7 preveríme. Priatelia, moment. Môžeme ísť pomalšie. Bude to pomalšie. Strana 42. Hlasovali sme predtým, e, naposledy pred kompromisom 8, o dodatku ku kompromisu 7 na strane 42 a ja chápem, že chcete preveriť toto hlasovanie na strane 42. Dodatok ku kompromisu 7 Dodatok 1, prosím, nájdite si ho pomaly. Dodatok ku kompromisu 7, dodatok číslo 1, lebo máme rôzne číslovanie strán, ako som zistil. Dodatok ku kompromisu 7. Dodatok 1. Otváram hlasovanie. Každý rozumie? Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 8 za. Proti. Preveríme. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Dodatok 1, dodatok 1 ku kompromisu 8. Za. Proti. Preveríme. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Prijali sme a ideme k dodatku 2. Dodatok 2 ku kompromisu 8. Kto je za? Kto je proti? Preveríme. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Ideme na dodatok 3. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Teraz ideme na 6, 1, 5 za, proti, zdržal sa. Preveríme. 6, 1, 5. Zatváram hlasovanie. 609 za, proti, Zdržal sa? Preveríme. 609. 609. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Kompromis 9 za. Proti. Zdržal sa. Prijatý. Dodatok 1 ku kompromisu 9 za. Proti. Preveríme. dodatok 1 ku kompromisu 9. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý dodatok 2 ku kompromisu 9 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme ešte raz. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý. Dodatok 3 ku kompromisu 9 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Dodatok 4 ku kompromisu 9 za, proti, zamietnutý. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa prijatý. 1, 2, 8 za, proti, zdržal sa. Preveríme. 128, preverujeme 128. Zatváram hlasovanie. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijatý. 6, 2, 9 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 6, 3, 1 za, proti, zdržal sa, preveríme, 6, 3, 1, preverujeme, 6, 3, 1, zatváram hlasovanie, zamietnutý, Kompromis 12 za, proti, zdržal sa prijatý. 635 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúce návrhy 10 a 3, 5, 8 spolu za, proti, zdržal sa zamietnutý. 103, 100 a 358. 100 a 358. Zatváram hlasovanie. A teraz ideme na 638. Druhá časť, kto je za, proti, zamietnuté. Dobre, takže to bolo 638 druhá časť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 639 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 604 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 651 za, 9 za proti, zdržali sa zamietnuté. Dodatok 5b za, proti, zdržali sa, overíme si to. Doplne, doplnok 5b. Končím hlasovanie zamietnuté. 517 doplnok 6. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 13, kto je za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 14, kto je za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 15 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis anex, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky. I close the Končím hlasovanie. Schválené. 109, kto je za, proti, overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 685 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis R1 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R2 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R4 za, proti, zdržali sa schválené. R5 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R7 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R8 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R9 za, proti, zdržali sa schválené. R10 za, proti, zdržali sa schválené. Dodatok kompromisu R10, kto je za, proti, zdržali sa schválené. R11, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R11A, za, proti, zdržali sa schválené. R12 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R13 za, proti, zdržali sa schválené. R14 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R15 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R15A za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis R16 za, proti, zdržali sa schválené. Doplnenie za, proti. Overíme si to. Asi je to schválené. Dobre, a je to schválené. Číslo 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis R17 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 23 za je stiahnutý. Informácia pre vás, ten bol stiahnutý tak 285 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. šest za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky 286. Končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis R19, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis R20. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Vidíte, že mám nápoj a určite mi aj závidíte. Kompromis R20A. Za proti zdržali sa schválené. 30 za, proti, zdržali sa schva, zamietnutý. Kompromis R21, kto za, proti, zdržali sa schválené. A finálne hlasovanie, ktoré je veľmi dôležité. o celej sérii pozmeňovacích návrhov, ktoré boli prijaté. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem. Prijaté, schválené. A teraz a hlasovanie o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 63 za a nikto sa nezdržal hlasovania ani nebol proti. Poprosím o minútovú prestávku, hovorí pán Tormes, nech budeme pokračovať o hlasovaní o mandáte. Nech sa páči jedna minúta prestávka. One voting. One voting. Ostáva už len jedno hlasovanie. If, if not,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 Hlasujeme o inštitucionálnej rokovaniach elektronicky. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Kolegyňa a kolegovia, počkajte chvíľočku. Rád by som povedal následovné. Na výbore ITRE máme 67 plnoprávnych členov, 50 zo 67 je 33,5. To znamená, že potrebujeme 34 hlasov, ktoré by boli za aby to bola väčšina. Má to byť väčšina všetkých členov výboru ITRE, nie väčšina prítomných, ale väčšina z počtu plnoprávnych členov výboru ITRE. Takto je to zakotvené v rokovacom poriadku a to meniť nemôžeme. Takže to pôjde do plena. Takže to nie je mandát na rokovanie v trialógu, pretože my sme tento návrh prijali. Ide o leg- legislatívne uznesenie. Tam bolo 66-67 za, to bol vynikajúci výsledok jednomyselne, ale pokiaľ ide o rokovací mandát, najprv pôjdeme do plena, nepôjdeme e, rovno k trialógu. Ďakujem. A teraz ideme k poslednej správe, o ktorej sa bude hlasovať. Rozpočet na rok 2016, mandát na trialóg. Pôjdeme po jednotlivých bodoch, aby sme to stihli dotiahnuť čím skôr. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté. Číslo 8, prvá časť za, proti zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3a za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté. Číslo 14 za, proti zdržali sa prijaté číslo 15 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, overíme si elektronicky, 28. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté,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 Záverečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 51 za, 9 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem a gratulujem spravodajcovi. Yes. <laughs> <laughs>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 Uh, let us go. Uh... Takže ideme na ten balíček, ktorý sa týka obehového hospodárstva. 4 body. Poprosím, aby ste ukončili vaše skvelé diskusie, najmä na skupine EPP pán Krišťan Skaniš, okolo koordinátora. Pán kolega, prosím vás, odídite z našej miestnosti tým nám uľahčíte prácu aj sám sebe nakoniec. Vážení kolegovia, poradcovia zo skupiny EPP, prosím vás, zmiznite. Naozaj vás prosím. OK. Uh, colleagues, very important topic. Takže vážna téma, obehové hospodárstva, tento balíček. Máme tu 4 legislatívne návrhy. Máme tu spravodajcov, aj tieňových spravodajcov ku každému z týchto dokumentov. Máme hodinu a pol na túto diskusiu, možno 10 minút navyše. Dopredu sa ospravedlňujem tlmočníkom. Ak skončíme trošku neskôr, povedzme 12.40 alebo tak, ale samozrejme budeme sa ponáhľať. Chcem pripomenúť, že máme tu 4 návrhy e, komisie, máme tu viacerých e, spravodajcov, máme tu troch spravodajcov na ITRE a tým spravodajcom a tým spravodajcov, ktorí častočne sa prelínajú. A ak majú všetci títo ľudia vystúpiť, tak je ich dokopy 21 a každý má iba minútu a pol, alebo tak to vychádza pretože naozaj tých tieňových spravodajcov máme veľmi veľa. Takže najprv samotní teda spravodajcovia. Pán Federley, ten nahrádza pán Teličku a pán Federlej predstaví dva dokumenty, nie iba jeden. A potom pán Poche a pán, pán Ferreira, tí budú ďalší rečníci a tí každý predstavia jeden dokument alebo jednu tému. Takže pán Federlej, vás poprosím tak 7-8 minút. Čiže povedzme 8 minút. Takže vy máte dve témy, pán Federlej, nech sa páči 8 minút. Ďakujem pekne, budem sa snažiť byť stručný. Pán Telička vás pozdravuje a sa ospravedlňuje, že tu dnes nemôže byť, ale dal mi skvelé body k tomu, čo treba povedať. Najprv batérie vozidiel. E, ja predstavujem teda e, e, tú tému vozidel po dobe životnosti plus tá téma batérie a akumulátory a tak ďalej. My sme nechceli dávať nejaké, nejakú veľkú diskusiu, tu, alebo otvára veľkú diskusiu k všetkým témam. Tá určite prebehne na výboroch, ale pán Telička chcel identifikovať otázky k témam, ktoré nie sú pokryté alebo sú málo pokryté v návrhu komisie a chceme zabezpečiť koherentnosť medzi tými dokumentmi, ktoré sú v rámci odpadového balíčka. Je treba vnímať odpadovú legislatívu komplexne. Obehové, obehové hospodárstvo sa eh, častokrát vníma ako synonymum eh, odpadového hospodárstva, ale to nie je to istá vec. Pán eh, Telička vníma obehové hospodárstvo tak širšie, tak holistickejšie a podporuje taký koncept, aby do budúcna toto predstavovalo nové hospodárstvo, pokiaľ vytvoríme dobré stimuly a dobrú alebo správnu rovnováhu. Niektoré body v správe pána Teličku. Častokrát hovoríme o správnych stimuloch, e, ako má byť odpadové hospodárstvo efektívne, ako má dosiahnuť svoje ciele, ale tieto e, práve stimuly chýbajú v návrhu. Komisia preto pán Telička na novo navrhuje zoznam ekonomických a finančných e, stimulov, ktoré môžu využívať členské štáty aj podniky ako spôsob, ako dosiahnuť ciele odpadového tej odpadovej legislatívy a obehového, obehového hospodárstva. Pričom tie legislatívy majú byť navzájom koherentné. Eh, pokiaľ ide o separáciu eh, dvojitého EEE, e e, eh, tá nebude efektívna, pokiaľ celý ten systém nebude nastavený správne a práve preto pán Telička navrhuje dobré nastavenie systému, e e e, tak aby to bolo právne záväzné. Nie je to nový krok, je to iba proste ďalší krok oproti tomu, čo navrhuje komisia. Navrhujeme, aby tieto normy, ktoré už sú v praxi v niektorých členských štátoch, sa stali záväznými pre všetky operátorov EE. A to vytvorí rovnaké podmienky, tak aby sme nespôsobovali nejaké zdravotné alebo environmentálne rizika. A pán Tolička zvorazňuje jeden bod, ktorý ide ďalej ako smernica, aký rozsah má smernica, rozsah pôsobnosti, ale súvisí s tým. E, tento odpadový balíček sa netýka zasielania, ale pokiaľ chceme tieto odpadové materiály e, ponechať v rámci EÚ, potrebujeme efektívnejšie systémy, pokiaľ ide o e, odpadové hospodárstvo, bez toho, aby sa vytvárali nejaké zbytočné záťaže pre podniky a táto potreba v rámci členských štátov bude iba narastať. Pán Telička preto navrhuje, aby komisia tento bod tiež zohľadnila pri revízii legislatívy, pokiaľ ide o zasielanie alebo teda export teda tohto odpadu. A zdôrazňuje sa tu dobrá implementácia už existujúcej legislatívy v, oblasti, v oblasti odpadu a takisto máme tu aj medziinštitucionálnu dohodu o lepšej e, legislatíve. A takisto sa tu zdôrazňuje, že E, aj informácie sú veľmi dôležité, pokiaľ spotrebitelia sa majú správať inak a takisto pokiaľ priemysel má e, fungovať tak symbioticky, aj teda priemysel vo vzťahu k členským štátom. A teraz e, druhá správa skladky. Pán Telička hovorí nasledovné body. Jeden z hlavných návrhov teda hovorí o možnom vytvorení komunikačné platformy na podporu koordinácia výmeny informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi a jednotlivými sektormi hospodárstva, vrátane odpadového hospodárstva a finančného sektoru. Vytvorenie komunikačnej platformy by e, znamenalo, že sa viac e, bude e, vnímať potreba nových priemyselných riešení a disponibilita rôznych E, kapacita takisto by sa prepojil, e, prepojil odpadové hospodárstvo s finančným sektorom, tak ako to chceme v tejto legislatíve. A potom druhý bod v tomto návrhu je e, zdôrazniť návrh komisie, vyhodnotiť vhodnosť zavedenia cieľa pre celkový objem odpadu, ktorý môže byť riešený formou skladkovania ročne. To by bol dobrý nástroj, ako odmerať pokrok smerom k predchádzaniu odpadu, čo je naša najväčšia priorita. Ťažko sa to dá odmerať a teda takto by sme pristúpili alebo prispeli k tomu, aby sme znižovali objem celkového vygenerovaného odpadu ročne. Takisto sa tu navrhujú obmedzenia skladkovania bioodpadu a to sa nakoniec bude e, zdôrazňovať aj v tom rámci E, pokiaľ ide o odpad v tej rámcovej legislatíve. Určite pán Telička má aj ďalšie body, ktoré by chcel spomenúť, ale toto sú tie základné. Taká stručná prezentácia v jeho mene. A ešte raz opakujem, že pán Telička sa ospravedlňuje, že tu dnes nemôže byť s nami. Thank you very much, eh, colleague. Ďakujem pekne za tú prezentáciu dvoch dôležitých tém. Ďalej správa Miroslav Poche, zmena smernice 2008, lomené 98, lomené ES o odpade. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo, vážení kolegovia, vážené kolegyne. Cez odpadové toky Európskeho hospodárstva prichádza o mnohé druhotné súroviny a momentálne tak ako e, pracujeme s odpadmi, je to zaťaž pre životné prostredie aj pre hospodárstvo stále. Rastie dopad po surovinách a to tlačí na obnoviteľné aj neobnoviteľné zdroje a na druhom konci lineárneho modelu nakladania s odpadmi potom je skladkovanie alebo spalovanie, ktoré má dopad e, na zdravie miestnych ekosystémov a kvalitu vod a ovzduší. E, ročne vyprodukujeme približne 2,5 miliardy tón odpadu a pokiaľ z toho recyklujeme približne tretinu, tak je to podľa mňa veľmi málo návrhu stanoviska vychádzam najmä z dlhodobej pozície Európskeho parlamentu, ktorý volá po čo najambicioznejšej odpadovej politike a preto navrhujem viacero zmien, ktoré idú ďalej, než eh, čo hovoril decembrový balíček, eh, pokiaľ ide o, o obehové hospodárstvo, pretože v viacerých dôležitých oblastiach eh, komisia prišla s oveľa mekšími opatreniami ktoré e, nie sú v súlade s našimi potrebami ani možnosťami, e, pokiaľ je odpad, ktorý sa spaluje alebo skladkuje. Sústredujeme sa tu na e, niektoré body, kde chceme posunúť tú smernicu odpadov. Poprvé definície. Podľa mňa tieto definície by mali byť jednoznačnejšie a mali by takisto byť čo možno najviac harmonizované. A to nielen pokiaľ ide o komunálny odpad, ale aj pokiaľ ide o ďalšie odpady, ďalších aktérov a procesy, ktoré sa do tohto procesu zapájajú. Takže na novo definujeme priemyselný odpad a komerčný odpad, ktorý vzhľadom k ich e, objemom e, predstavuje dosť veľkú časť e, odpadov vôbec v EÚ. A takisto navrhujeme tú novú definíciu potravinový odpad. Ten objem tam nie je sice až taký veľký, ale ak budeme predchádzať jeho vzniku, to bude to mať pozitívny dopad nielen na životné prostredie, ale aj na nižšiu spotrebu energie v polnospodárstve a celkovo v hospodárstve. A potom vyhodz, vyhadzovanie odpadu, teda littering, to je celoeurópsky problém a nemôžeme ho ďalej e, už si nevšímať. Treba e, lepšie informovať spotrebiteľov a takisto aj zvýšiť zodpovednosť výrobcov za to, akým spôsobom e, sa s ich tovarom e, robia, alebo ako sa robia veci s ich tovarom po tom, čo sa tento tovar e, použije. Pokiaľ ide napríklad umiestňovanie e, sm e, smrtných košov, pokiaľ sa to prepojí na výrobcov, tak oni budú tiež motivovaní predchádzať takémuto odpadu. A potom druhá oblasť, kde nám nestačí návrh komisie a parlament má iný pohľad, to je nastavenie cieľov. Navrhujeme zvyšiť teda cieľ alebo navýšiť cieľ, pokiaľ je ten komunálny odpad do roku 2030 na úroveň 70%. A takisto nový cieľ Eh, tie odpadové oleje 60% do roku 2020 a 85% do roku 2030. To je náš návrh. A potom treba úplne zabrániť vzniku potravinového odpadu. V tomto ohľade je návrh komisie veľmi vágny. Tretia kľúčová oblasť, metóda výpočtov. Podľa mňa treba zabezpečiť, aby údaje, ktoré konečná metóda vyprodukovala, aby boli porovnateľné medzi jednotlivými členskými štátmi. A preto navrhujem vypustiť z výpočtu hmotnosť výrobkov a častí, ktoré sú pripravené na opätovné využitie v danom roku, pretože to by mohlo potom skreslovať výsledné dáta. Nemyslím si, že je dobrý postup e, tá metóda výpočtu, ktorá vychádza z produkcie odpadu na jedného obyvateľa, ale viem, že pre niektorých kolegov to môže byť atraktívna metóda, ale dnes nemáme žiadne metódy a analýzy, ktoré by um, posúdili dopad tejto metódy, tohto postupu a preto navrhujem, aby e, komisia pripravila takéto analýzy pre ďalšiu revíziu smernice. Samozrejme, e, navrhujú sa tam aj ďalšie e, kroky pos, posunenie ochrany spotrebiteľa, to si komisia až tak veľmi nevšíma a práve to je predpoklad toho, aby sme tieto ciele dosiahli. A väčšia pozornosť by mala byť venovaná aj predchádzaniu vzniku odpadu, prostredníctvom vytvárania motivačných programov alebo informačných kampaní zacelených na spotrebiteľa. Na záver chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za podnety. Dúfam, že sa nám podarí v najbližších rokovaniach skupiny tieňových spravodajcov dosiahnuť taký kompromis, ktorý poskytne dostatočne ambiciozný základ pre rokovania s radou. Máme dobrú príležitosť, aby odpadové hospodárstvo v EÚ bolo nielen e, E, samotné hospodárstvo, teda odpadu, ale aby sme aj tým vytvárali e, lepšie možnosti pre európske hospodárstvo ako také. Ďakujem za túto správu a teraz ideme na mm, obal, obaly a e, odpady z obalov. Joao Ferreira je spravodajca, máte slovo. Dobrý deň, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, na úvod e, všeobecný bod, pokiaľ ide o návrh komisie. Komisia v navrhovanom, navrhovanej revízii e, tohto dokumentu z roku 1962, pokiaľ ide o obaly, hovorí, že môžeme dosiahnuť veľký pokrok, pokiaľ ide o efektívne využívanie zdrojov a to by mohlo obsahovať e, a priniesť so sebou veľké environmentálne aj ekonomické a sociálne výhody. Pokiaľ z odpadu spravíme zdroje, to je naozaj dôležité, pokiaľ chceme dosiahnuť pokrok a pokiaľ je to možné, aj aby sme uzavreli e, teda ten obeh, ten kruh v rámci toho, toho obehového hospodárstva. Sú jasné výhody súvisiace s tým, aby sme čo možno najlepšie využili odpad. A treba e, zvyšiť e, aj e, vstupy energii do tohto obehu alebo do tohto kruhu, pokiaľ to má dobre fungovať. Ale to je správny spôsob. Čiže ak to zoberiem celkovo, tak komisia reviduje smerom hore naše recyklačné ciele. Teraz tie ciele už sú ambicioznejšie. Pokiaľ ide o recykláciu e, špecifických materiálov, vrátane teda obalového hospodárstva, tam sa vytvárajú e, pravidla pre výpočet e, tej miery, do akej dané ciele boli splnené. Sú to harmonizované pravidlá a pokiaľ to budeme takto vypočítavať, tak e, pomôže to aj dosiahnutiu daného cieľa. Vo všeobecnosti si e, myslím, že s takýmto prístupom možno súhlasiť a tie ciele teda boli vytýčené, ale zavádzam tu viaceré e, ďalšie body, ktoré sú podľa mňa tiež dôležité. Poprvé, treba uznať rozdiel alebo rozdiel, ktoré sú vo východiskových pozíciách jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o tie vytýčené ciele. To znamená, že každý členský štát, štát si bude e, vyžadovať iné snahy na to, aby tieto ciele aj mohol dosiahnuť. Komisia uznáva, že mnohé členské štáty neukončili e, potrebné investície do infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné. Čiže máme tu isté ciele, máme ich vytýčené a to určite nespochybňujem, ale znamená to, že budeme potrebovať istú mieru flexibility, aspoň dočasne, v rámci snahy dosiahnuť tieto ciele. A v návrhu stanoviska navrhujem práve túto mieru flexibility tým, že sem zavediem možnosti e, waiverov v rámci implementácie na isté časové obdobie alebo nejakých výnimiek kým teda tie cieľe budú dosiahnuté. Budú tam isté e, veľmi prísne podmienky, ktoré budú s týmito dočasnými e, opatreniami prepojené. Pokiaľ chcete tieto výnimky teda dostať, budete potrebovať e, postupnú konvergenciu, alebo teda takú trajektóriu, aby ste sa m, mm, postupne z toho východiskového e, bodu približovali k vášmu cieľu, aby ste zohľadňovali odporúčania, ktoré sú uvedené v tých e, správa včasného varovania. To je nový prvok v návrhu komisie a tieto správy by e, navrhovali vhodné opatrenie jednotlivým členským štátom a tie by potom museli e, splniť e, tieto opatrenia, pokiaľ majú tú výnimku dostať. A ďalší návrh v návrhu stanoviska je e, tá schéma rošenej zodpovednosti. Tam ide o to, aby sme zabraňovali e, takým systémom, teda takto chceme čo možno najlepšie využiť e, obal, odpady e, e, z obalov, aby sme najlepšie využili tieto odpadové toky aj v rámci spotrebiteľov a e, to je vlastne ten koncept tejto, tých, týchto schém e, rozšírenej zodpovednosti, tak aby tie obaly boli k dispozícii e, vo väčšine prípadov, ale to nezávisí od e, rozhodnutí samotných spotrebiteľov, čiže vlastne preto chceme rozšíriť zodpovednosť samotných e, výrobcov. Posledný bod. Nové ambicioznejšie ciele, tie si vyžadujú nové zdroje. A preto treba, aby Únia posilnila tie financie, ktoré sú v dispozícii. Treba vytvoriť stimuly, motivácie pre priemysel tak, aby odpady z obalov boli atraktívnou témou, aby pridávali hodnotu v danom sektore, aby sme znižovali využívanie e, surovín. Proste musí to byť e, ekonomicky zmysluplné využitie odpadov z obalov vždy, keď ekonomická e, alebo nejaké ekonomické odôvodnenie tam existuje, tieto podmienky sa splňajú. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej tieňoví spravodajci. Ale ešte predtým chcem tu privítať aj hlavných spravodajcov z každého výboru a dodatočných e, členov nášho výboru vy potom vystúpite po tieňových spravodajcoch, pretože pani Bonafé je zodpovedná za všetky štyri témy ako hlavná spravodajkňa na výbore Envy. A vy ste dodatočný člen ITR takisto, takže vaše stanovisko bude veľmi zaujímavé a dôležité po tom, čo vystúpia všetci tieňoví spravodajcovia. Takže ďakujem, že ste prišli a ďalej pán Royal v mene EPP. Nech sa páči. zu welchem soll ich reden? Also zu meinem. Ähm, es gibt ja... Takže k správe, k smernici o obaloch eh, mám pár eh, pripomienok. Eh, pokiaľ sme dospeli k v rokovaniach, myslím si, že táto téma je dobre spracovaná a funguje, ale sú tu veci, e, ktoré musím vyjadriť. Poprvé e, je už úprava e, v rámci rámcovej smernice o odpadoch, ktorá automaticky platí a tiež existujú funkčné systémy, fungujúce systémy a myslím si, že to tiež treba vyjadriť. A čo sa týka prúznosti pre členské štáty. Môžeme len v zásade povedať, že to je mudrý a rozumný spôsob a cesta, ale musíme dať pozor, aby sme tam nešli príliš ďaleko, pretože musí tam byť e, porovnateľnosť. E, existuje prúznosť e, v tom systéme, ktorý nehovorí komisia o správach časného varovania trojročnú lehotu, ktorú komisia odporúča Myslím si, že nemalo by byť e, príliš e, veľká prúznosť, aby e, sme nestratili tie stimuly a tiež to heslo cieľ recyklácie po jednom roku, ten cieľ je v zásade v poriadku, ale ešte teraz určite nemôžeme zodpovedať, či tie ciele sú správne určené a to môžeme posúdiť, až keď sa v praxi ukáže, že ako sa tá národná recyklačná kvota po zavedení nových definícií a metód výpočtu osvedčí a môžeme tu navrhnúť navrhnúť, aby až po jednom roku e, po naplnení e, tej revízie to môžeme e, realizovať. A tiež tu mám pochybnosti o tom pojme produkty a neviem, prečo toto musí byť zapracované a produkt sa predsa nevyhazuje do odpadu a u produktu neznamená, že by užívateľ už nepotreboval, nie odpadom, ale um, boli by lepšie spôsoby, ako uh, určite, čo je nutné s tým robiť. A pri tých metodách výpočtu, či budú fungovať, alebo či je to uh, rozumné a správne, závisí od toho, že, či uh, tú uh, definíciu um, po um, konaní recyklingu a uh, po uh, znova použití uh, budeme porovnávať a merať uh, podľa toho, čo navrhuje komisia keď e, všetky podniky v oblasti e, recyklácie e, sa musia prispôsobiť, aby našli nové meritka, či je to modré, alebo či je to len na akcionizmus, tak tu mám ešte pochybnosti. A potom je tu otázka mne o systém informácií a o výkazníctve podávaní správ, či je zabezpečená porovateľnosť údajov na komisiu, ale e, bolo by e, múdre, aby sme e, to robili menej intenzívne. Toľko k tejto smernici a potom kolegyňa Záborská ma požiadala, aby som k rámcovej smernici o odpadoch vyjadril jej pripomienky v krátkosti. Môžem teraz, alebo mám sa prihlásiť ešte raz? Dobre, tak potom. Predseda nemá mikrofón zapnutý. Like to, to... Teraz by sme sa radi zamerali v um, prvom kole tieňových spravdajcov uh, na um, prvý a druhý spis uh, pán Gierek v mene SAD. Prvý spis, prvá téma. Ten, ten... Ďakujem pekne, pretože tá téma, e, ktorú sme sa mali zaberať, e, sa týka troch druhov odpadov, odpadov automobilových e, a použitých akumulátorov a použitého zariadenia v domácnostiach elektronických zariadení. Čo môžem povedať hneď, že pre, ku každej z týchto tém musíme pristúpať samostatne, každé z toho vyžaduje iné zaobchádzanie a iné e, konečné využitie. Čo sa týka všetkých tých e, e, tém, ja som za to, pretože už existujú tie smerice, že kde sa nachádzajú tie úzke hrdla, úzke miesta v tých smericách, kde ich možno opraviť. A potom, čo týka automobilového šrotu, musím povedať, že existujú e, legálne stanice e, demontáže a tiež e, veľké šedé pásmo demontáži automobilov v našich štátoch a toto šedé pásmo alebo šedá zóna demontáži v niektorých prípadoch predstavuje až 50% a to e, hrozí, že sa budú predávať použité súčiastky, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť na cestách. A okrem toho je to ešte téma, číslo 1, ktorú um, treba uh, vyriešiť. Uh, treba uh, uh, robiť uh, evidenciu uh, v vstupov, aby uh, suma vstupov, uh, ktorá uh, suma uh, vozidel, ktoré vchádzajú na trh konkrétneho štátu, uh, sa rovnala uh, sume uh, vozidel, ktoré sa pohybujú na tom trhu a uh, tých, ktoré sú vyraďované. Uh, a e, treba e, určiť e, inštitúcie, e, ktoré uznajú, e, že e, vozidlo je odpadom a tiež rozšíriť e, kontrolné e, funkcie e, firiem. A, e, tuto sú podľa mňa tie úzke hrdla. Čo sa týka akumulátorov, tak väčšina akumulátorov e, v Európskej únie sú e, oloveno e, E, kyselinové akumulátory, 90%, a tu nevidím e, problémy s technologickými záležitostiami, pretože máme v EU e, možnosti ich prerobenia, ich znovu využitia. Tu je jeden problém, čisto ekonomický, že olovo v tomto čase čínske olovo je tak lacné, že v EU. Dokonca sa ani tieto akumulátory e, neoplatí zbierať a e, tu sa musíme nad tým pozastaviť, pretože tu je e, chyba ekonomických stimulov a staré akumulátory môžeme nájsť na rôznych nenáležitých miestach, kde ich môžeme nájsť. elektrické zariadenia delíme na nízko a, a veľko a málo objemové a tu je iná otázka a to je spôsob zbierania a hromadenia tohoto zariadenia, týchto zariadení. A v súvislosti s tým treba vytvoriť právne podmienky a zároveň aj lepšie ekonomické motivácie, aby sa tieto zariadenia niekde hromadili a následne, aby sa odozdávali e, technologickým spracovateľom. Najväčší technologický problém je s zariadeniami s elektronickým elektronickými odpadmi. Tieto najčastejšie emigrujú do štátov ďalekého východu, kde je veľmi lacná energia a samozrejme nedbajú o životné prostredie a toto ďalší základný problém spočíva v tom, že aby sme sa zaoberali touto sférou a tým, ako sa tento šrot expeduje, alebo či sa má expedovať na ďaleký východ, akými cestami prechádza. A predovšetkým e, treba sa zaoberať e, technológiami a upozoriť na e, výskum technológií spracovania tohoto zariadenia. Still... Ďakujem. A stále sme pri téme číslo 1 a 2. Pán Telička je spravodajca a pán Fox, e, ktorý zastupuje ECR, je tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Moja skupina je za hospodárne využívanie zdrojov a vrátanie mrečinského času a preto budem hovoriť e, k všetkým štyrom e, správam za moju skupinu. Chcem sa poďakovať kolegom spravodajcom za ich prácu to bolo zaujímavé. Moja skupina má pár výhrad k tomu prístupu, ktorý vidíme v návrhu komisie, ako aj v návrhoch správ. Chceme mm, pomerný mm, prístup, ktorý mm, sa zaoberá najdôležitejšími témami. Moja skupina chce zlepšiť nakladanie s odpadmi a energetickú efektívnosť a takto znížiť našu závislosť na dovážených zdrojoch energie a my si myslíme, že to e, je ekonomický a ekologický potenciál, ktorý by si mali uvedomiť členské štáty a preto sme za určenie realistických cieľov, ale nechápeme odvodneniu prečo určiť dva ambiciozne cele na jednej strane a potom udeliť výnimky niektorým členským štátom na druhej strane. Z našho hľadiska e, tieto návrhy nebudú vnímať vážne, ak povieme, že určíme ciele tak vysoko, že ich nedosiahnete, e, ale e, neobávate sa, pretože ak zlyhate, tak dostanete výnimku. Musíme požiadať komisiu, aby vysvetlila, prečo sa rozhodli pre tento cieľ. Nebolo by lepšie určiť realistické ciele a zabezpečiť, že sa naplňa, než určíme nové? Ako komisia identifikovala členské štáty, ktoré majú dostať výnimku, ako sa uvádza v oceku 11.3 smernice o odpadoch? Pri mnohých ďalších opatreniach, ktoré navrhli spravodajcovia, nie je jasné, ako posudzovali ich dopad, alebo že či vôbec sú potrebné. Napríklad, navrhovaným ustanoveniam o odpadových olejoch. V súlade s programom lepšej regulácie potrebovali by sme vidieť dôkladné prehnotenie dopadu, ktoré toto bude mať na priemysel a spotrebiteľov a miestne orgány, než môžeme určiť takéto návrhy. Musíme zabezpečiť, že prínosy týchto návrhov vyvážia ťarku a náklady, ktoré uvalia na priemysel, hlavne na malé a stredné podniky. Máme rovnaké obavy k tým dodatočným cieľom, úprave cieľov, e, povinn e, rozšírenú e, zodpovednosť spotrebiteľov a ďalšie dodatočné opatrenia, ktoré navrhuje správa. Dovolte mi požiadať spravodajcu, aby spočítali, že koľko rôznych cieľov navrhujú určiť je ich eh, tak veľa, že každý eh, mimo inštitúcií bude mať eh, problém to stíhať sledovať a táto dodatočná zložitosť bude znižovať disciplínu pri plnení. Európsky priemysel je jasné, čo žiada už dlho. A to, aby dostal pochopiteľné ciele, ktoré sa nemenia každých pár rokov, keď komisia vydá nový návrh. V tejto veci mám moja skupná obavy o delegovaných o vykonávacích predpisoch, ktoré navrhuje komisia. Toto by e, vytvorilo veľký stupeň neistoty v priemysle a ako sme videli aj v iných oblastiach, ako napríklad e, legislatíva REACH, táto legislatíva e, v minulosti bola extrémne problematická a nie je priateľné, aby komisia mohla pravidelne prehodnocovať zoznam kritických surovín alebo určovať zoznam odpadov bez riadneho vhodného legislatívneho procesu. Tiež je to otázka, či rozšírenie toho rozsahu na no to, aby sme pokryli mm, priemyselný a e, komerčný odpad je potrebný, pretože veľké spoločnosti už teraz recyklujú svoje materiály, pretože majú na to ekonomické stimuly a rozšírenie rozsahu e, by malo e, uvoliť odobrá pozornosť od e, domáceho odpadu, e, kde e, máme skutočne tú výzvu. Čiže chceme zanalizovať dopad týchto navrhovaných revízií a táto legislatíva bude mať dopad na veľké časti priemyslu aj obce, aj každý život spotrebiteľov a my si myslíme, že treba nastoliť správnu rovnováhu medzi ambíciami a realitou. Kolík. Now we've got, uh, Ďakujem, pán kolega, teraz pán Javor. A ak chcete rozdeliť váš prejav, pretože ste tieňový spravodajca za všetky štyri témy, mohli by ste povedať niečo k téme 1 a 2, v ktorej je pán Telička spravodajca a v druhom kole vystúpite k tým ďalším dvom spisom. Dobre, témam concentrate on... Ďakujem, pán predseda. Ja sa teraz zameriam podľa vašich pokynov na tie e, dve e, témy, kde pán Toličko spravodajco elektronický odpad a e, batérie. V prvom rade musím povedať, že s spravodajcami a stieňovými spravodajcami máme mnoho spoločného, čo sa týka návrhu komisie a Podporujem veľa z návrhov spravodajca. V prvom rade musím spomenúť separovaný zber bioodpadu, čo by malo byť povinné, a to spomenul pán Federle, ktorý tu zastúpil pánu Teličku. A myslím, že je veľmi dôležité e, zahrnúť e, pre bioodpad e, povinný separovaný zber, a tiež chcem eh, privítať výzvu na eh, výmenu informácií a najlepších eh, skúseností a zvýšenie povedomia o inovatívnych riešeniach a podpore pre symbiózu pri skládkovaní odpadov je veľa zaujímavých a dôležitých iniciatív v rôznych členských štátoch a mali by sme ich podporiť, aby sme si vymenali skúsenosti a vedomosti. Tiež súhlasím a to neplatí len pre tému skladkovania, ale pre všetky témy odpade, že kvalita a e, súlad, konzistencia údajov je kľúčová otázka a to treba dosiahnuť okrem iného aj tým, že zharmonizujeme metodiky a definície v tejto téme. Tiež je dôležité, že teraz e, diskutujeme o tých témach e, samostatne, ale musí tam byť úplný súlad medzi tými témami, pretože môžu sa vzájomne podporovať, ale tiež môžeme prijať rôzne predpisy, ktoré by išli proti sebe. Preto je dôležité, aby sme mali konzistentný a súhľadný systém medzi rôznymi témami je otázka prepravy odpadov už bola spomenutá a tiež e, pri naredení o od, skladkách odpadov je to téma, ale tiež sa to týka, vrátim sa k tomu pri elektronickom odpade, preprava odpadu je dôležitá nielen na to, aby sa bojovalo proti nezákonným mm, prepravám odpadu v EÚ, ale aj v tejto oblasti je každodennou praxou daňové únik, úniky. A to môže mm, viesť k tomu, že sa prenesú a presunú ekologicky škodlivé činnosti do nových členských štátov. Napríklad, že by sa tam posielal odpad na spadovanie. Tu je dôležité spomenúť, že pri skladkovaní odpadu nestačí bojovať proti skladkám, pretože to samo môže viesť nie k e, znižovaniu odpadu, ale k tomu, že by sa tlačil odpad do spadovny a to nie je v súlade s obehovým hospodárstvom a musíme sa teda snažiť čo najviac, keď bojujeme proti skládkovaniu odpadov, aby sme určili reálne ciele, aby sme netlačili ten tok odpadu do spadovní. Ďalej, čo sa týka elektronického odpadu a témy batérií, musím opäť zdôrazniť potrebu spodahlivých štatistických údajov a harmonizovanej metodiky a definícií týkajúcich sa elektronického odpadu a batérií. Toto jasne chýba. Preprava odpadu už e, tu bola spomenutá, je to problém a tiež preprava odpadu mimo EÚ, ale aj v rámci EÚ. A to musí byť e, riešené a riadené veľmi prísne, aby sme zabránili preprave odpadu, ktorá nie je kontrolovaná. A e, zároveň e, treba vypracovať prílohu, ktorá e, uvádza zoznam všetkých e, balíkov e, v tomto, všetkých zariadení a komponentov v tomto balíku, nielen elektronických, ale aj v tých ostatných, kde, ktorých sa týka smerica o, odpadoch, aj odpadoch z obalov. Ďakujem. Teraz ďalší kolega Sinikotis, ak chcete rozdeliť váš prejav na najprv prvé dve témy a potom v druhom kole môžete sa vyjadriť k téme 3 a 4, ale tiež môžete to vyjadriť e, naraz zároveň. E, ja sa budem vyjadrovať len k zmene smernice o odpadoch. E, je to na dnešnom programe ako prvá téma a preto sa budem len k tomu vyjadrovať a k tomu som aj tieňový spravodajca. Chcem povedať niečo k zmene smernice o odpadoch a chcem sa poďakovať spravodajcovi Miroslavovi Pošulovi. On predložil e, návrhy na zlepšenie návrhu komisie. My v mene e, GUE sa domnievame, že táto zmena smernice prispieje k lepšiemu využitiu zdrojov s cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia a zdravia ľudí, zlepšenia kvality života. A treba na to urobiť veľa, aby sa naplnili tieto ciele. Pre nás je dôležité, aby sa posilnila prevencia, musia sa vyvinúť informačné programy a mm, program mm, pre uvedomenie si medzi verejnosťou, aby sme mali recykláciu a treba e, zakotviť e, povinné ciele, aby sa posilnila zodpovednosť výrobcov, aby sa posilnila mm, kontrola verejnosti, aby sa zabránilo znečisťovaniu životného prostredia a aby sme aj energetickú efektívnosť a tu zapracovali a aj opatrenia k sanácii pôd. Určite v tom musia zohrať e, obce a samozprávy dôležitú úlohu a podľa nás je veľmi pozitívne, aby sa tu vyjadrili nové prvky a čo sa týka zodpovednosti e, výrobcov a tiež, e, že sa posilňuje zodpovednosť spotrebiteľov, napríklad v tom, že e, majú mať prístup k recyklačným systémom a aj chceme zdôrazniť ešte jednu vec. Nie všetky členské štáty majú e, rovnaké možnosti a nemajú ani rovnaké východiska, aby mohli dosiahnuť tie nové ciele. Osobitne tie členské štáty, ktoré sú zasiahnuté neoliberálnymi politikami a úspornými potereniami. E, tie majú veľké problémy a je e, to obrovská kríza, e, ktorou sa ochudobňuje ľud a preto je dôležité, aby sa prostriedky z fondov EÚ použili na to, aby sa podporili tie štáty, aby mohli rozvíjať príslušnú infraštruktúru pre odpadové hospodárstvo a pre recykláciu teda by mohli tieto možnosti využívať a aj opatrenia pre odškodnenie konkrétnych obcí, aby sa mohli e, využívať a v tomto zmysle sme predložili pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Teraz ideme na druhé kolo, kde mám štyroch kolegov tieňových spravodajcov. Virkunen on behalf of EPP. Pani Virkunen, v mene EPP, nech sa páči, máte slovo. Mám len niekoľko poznámok k smernici o elektrickom odpade, respektíve odpadných elektrických zariadení, batérií a tak ďalej. Ide v zásade v týchto smerniciach o odovzdávanie štatistických údajov, čo je veľmi dôležité, pretože spolahlivé údaje sú základom pre stanovenie realistických cieľov pre um, znovu používanie a potrebné je teda stanovovať realistické ciele aj do budúcnosti a preto jednou z najdôležitejších vecí, aby všetky členské štáty používali rovnaké metódy a aby aplikovali rovnaké postupy, aby zasilali rovnaké štatistické údaje. A tiež je dôležité, aby sme sa na to sústredili, ako, tak ako to aj navrhuje komisia. Spravodajca Telička urobil dobrú prácu na e, týchto správach. Ja by som mu rada poďakovala EPP. S väčšinou jeho iniciatív súhlasí. Ako spravodajca povedal, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky medzi všetkými účastníkmi na trhu a vďaka tomu sa určite podarí nájsť riešenia, ktoré budú účinné aj z hľadiska environmentálneho, aj z hľadiska nákladov. Navrhol zoznam nákladov k trom smerniciam. Hlavnou myšlienkou je podpora obehového hospodárstva, čo je v poriadku a zároveň je dobré, aby E, firmy mali e, také podmienky, aby mohli podporiť e, svoje mm, spravovanie či nakladanie s odpadom. Musíme sa zamerať na to, akým nástrojom sa chceme venovať. EPP si myslí, že je potrebné zjednodušiť záväzky pre výkazníctvo ktoré musia plniť jednotlivé členské štáty. Kľúčovým je, aby odpad, ktorý sa zbiera oddelení, aby sa aj oddelenie spracoval, pretože inak ho nemá zmysel separovať pri e, zbere. A tiež sa musíme postarať o to, aby občania dôverovali tomu, že separovaný zber a recyklácia majú význam. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz pani Katrin van Brent, ktorá nahradzuje pani Rudy. Áno, s radosťou ju nahradím, pretože vyvíja teraz vo Veľkej Británii významnú činnosť a teda ja ju rada budem zastupovať, ak sa jej podarí vyhrať v referende. Je tieňovou spravodajkyňou pre smernicu obehového hospodárstva a, a odpadov z neho. Ide o podporu využívania recyklovaných materiálov. Je to téma, ktorú musíme vyriešiť, je veľmi dôležitá. Ak sa tomu venovať nebudeme a tá rozšírená zodpovednosť výrobcov by mohla viesť k tomu, že by vyrábali sekundárne obaly, ale nebude to zber, takže ide vlastne o tému plastových obalov a sklenených obalov. Tiež ide o to, aby obaly ako také boli udržateľnejšie. Aby smernica dobre fungovala, tak e, tu, musí byť, e, tu musia byť finančné podnety, aby sa výrobcovia viacej venovali udržateľným obalom a tento režim by sme preto, e, tento režim EPR rozšírili aby to podporovalo využívanie menšieho počtu farieb a aby podporovali využívanie znovu naplniteľných sklenených obalov. Správanie spotrebiteľa je tiež veľmi dôležité aj z hľadiska trhových síl a preto by sme podporovali nový dizajn označovania, kde by bolo uvedené, nakoľko udržateľný je ten, ktorý obal a zároveň by to malo takú známku excelentnosti pre tie najlepšie obaly z ekologického hľadiska. Odpad e, z Moralbo. Na to by sme boli za zavedenie záväzného cieľa. Recyklovateľné obaly na jedno použitie Aj toto treba zvážiť. A budeme radi, keď kolegovia poskytnú svoje názory na to, ako túto tému vyriešiť. Ďakujem, hovorí pán predseda, za vaše poznámky. Máme tu pani Záborskú ako tieňovú spravodajkyňu a pán Royal tu nahrádza pani Záborskú. Je to tak? Takže budete za ňu vystupovať. Áno, ďakujem. Papier som dostal. Pokúsim sa predniesť niektoré z bodov. Ona sa nemôže dostaviť, žiaľ. Vo všetkých bodoch vzdielame názor a sme uprostred diskusie. Nevytváranie odpadu, dobrovoľné ukazovatele, to by sa malo e, zahrnúť do programov členských štátov, ale mali by tu byť aj ďalšie hospodárske podnety pre skládkovanie a spaľovanie neposkytovať prostriedky EÚ alebo len za veľmi e, tvrdých podmienok. Mala by tam byť jasné obmedzenia pre skládkovanie a spaľovanie a nemal by tam byť bioodpad, pokiaľ ide o odpad z potravín. E, želá si pani Závorská celoeurópsky cieľ. Ja sa k tomu staviam skepticky, k tomu by sme sa mali ešte pozrieť. A ona si žela zahrnutie maritimného odpadu a zahrnutie zodpovednosti výrobcu, to je podľa nej pozitívne a predkladá aj konkrétne návrhy národné akčné plány, ktoré sú dobrovoľné v členských štátoch. E, pani Záborská ich podporuje. Tieto plány by mali predstavovať, ako členské štáty chcú dosiahnuť e, stanovené ciele a pani Záporská chce ešte vypracovať novú definíciu, ktorú predloží, to je stručné a teší sa na spoluprácu a to boli jej stručné poznámky, ktoré som mal k dispozícii. Ďakujem, hovorí pán predseda, to bolo veľmi konkrétne od pani Záborskej. Pán Javor v rámci druhého kola, nech sa páči. Ak dovolíte, začal by som tými všeobecnejšími poznámkami. Poprvé, keď komisia pred 1,5 rokom stiahla balíček o obehovom hospodárstve, tak prišla s argumentom, že príde s návrhom, ktorý bude ambicioznejší a ktorý bude postihovať aj tú stránku výroby v obehovom hospodárstve. Ale nedošlo k tomu tak, pretože návrh komisie, e, ak ako sme ho dostali, nie je ambicioznejší ako ten predchádzajúci návrh. Práve naopak je menej ambicioznejší. Áno, nepokrýva výrobnú stránku. Takže mňa mrzí, že Komisia nesplnila to, čo prislúbila pred rokom a pol. To je na jednej strane a na druhej, už som to aj povedal, snažíme alebo pristupujeme k štyrom nezávislým témam, ale je dôležité, aby bola medzi nimi koherentnosť a prepojenie. Nemôžeme vytvoriť úpravu, ktorá bude protirečivá. A po tretie, k samotným cieľom. Tie musia byť realistické, inak ECR e aj zelení si myslíme, že nám chýbajú ambiciozne cieľa, ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť vďaka spolupráci s členskými štátmi a s Európskou komisiou. Teda potrebujeme tie ambiciozne ciele, musíme ich stanoviť, ale potom aj splniť, pokiaľ ide o rámcovú smernicu o odpade, veľmi ma mrzí, že neboli začlenené ciele pre odpady z potravín ani maritimný odpad. Ja som navrhoval 50-percentné zníženie tohto odpadu do roku 2030, hlavne toho morského odpadu. To je veľmi vážny problém a tiež by som bol rád, keby sa venovala väčšiu pozornosť priemyselnému odpadu výrobnému, ale tento priemyselný odpad je veľmi významný, vôbec sa mu nevenuje a rovnako sa nevenuje pozornosť odpadu z pretože a navyše predstavuje obrovský obsah či objem odpadu, ktorý by sa mal tiež udržateľne spracovať. Ďalšia významná vec, odstránenie nebezpečných látok pri spracovaní odpadu, aby sa Odpad mohol recyklovať. V prvom rade obsah tohto odpadu musí byť adekvátny. Ak sú tam nebezpečné látky, tak samozrejme tá recyklácia bude veľmi nebezpečná. Zdôrazňujem, že je veľmi dôležité, aby boli záväzné ciele. Napríklad kompostovanie, zber odpadu a tak ďalej. Ja by som navrhol 65 a potom by som navrhol aj ciele na znovu využívanie tohto základu obehového hospodárstva. Keď hovoríme o skládkach, už som povedal, treba znížiť tento druh odpadu, ale to samozrejme nemôže mať vplyv na spaľovanie. Mali by sme sa sústrediť predovšetkým na výrobu a teraz poďme na obaly a odpad z obalov. Ako pán spravodajca Ferreira povedal, potrebujeme ambiciozne ciele a musia existovať jasné definície a ambiciozne ciele. Ja by som navrhol cieľ 80 recyklácie obalových odpadov alebo obalov do roku 2035 a to je aj koherentné s predchádzajúcim návrhom komisie a tiež definícia prípravy na použitie, myslím, že to nie je adekvátne, pretože by to nabúralo ciele obehového hospodárstva. Potrebujeme ciele na znovu používanie odpadu z obalov a záverom potrebujeme systémy, odpadové systémy a recyklecia, ktoré budú harmonizované a koherentné harmonizované označovanie v celom EÚ, aby spotrebitelia lepšie vedeli a chápali, ako funguje označovanie odpadov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Simona Bonafé. aby predložila MV prístup k tejto otázke. Vy ste zodpovedná za všetky tieto témy, takže toto je vynikajúca príležitosť si vás vypočuť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je to veľmi významná príležitosť, že môžem vystúpiť, pretože práve zajtra Budeme v Envy diskutovať o celom tomto balíčku. Ja by som urobila niekoľko krátkých poznámok k celému balíčku, k štyrom smerniciam a to nie len preto, že som spravodajkyňou k týmto štyrom smerniciam, ale si myslím, že formálne tu máme štyri rôzne návrhy, ktoré sa týkajú odpadovej politiky, ale de facto musia byť začlenené do širšieho rámca, ako tu už všetci povedali. A tu nejde len o politiku odpadová a environmentálnu politiku, ale zároveň tu máme možnosť e, vybrať sa v Európe novou priemyselnou cestou, novým modelom udržateľného priemyslu, ktorý by aj podporil ekonomický rast a vytvoril aj kvalitné pracovné miesta. Zároveň by sme mohli aj dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť nášho priemyslu, keďže vieme, ako je Európa chodobná na prvotné suroviny a ako tieto vplývajú na našu výrob, na našu výrobu a ako my tú recykláciu odpadu a tak ďalej môžeme pozitívne v tomto využiť. Ďakujem všetkým predrečníkom. Dnešné príspevky od spravodajcov a tieňových boli veľmi adekvátne a určite vylepšia návrh. K podstate veci vychádzam z cieľov. Som rada, že v návrhu jednak k skládko, skládkam alebo k cieľom recyklácie alebo obalov boli zdôraznené mm, hodnoty starého návrhu komisia. My sme v širokej väčšine tieto návrhy a ciele prebrali aj v správe Pietikajnen minulý rok. Ide o ciele, ktoré sú zároveň ambiciozne a pragmatické, pretože v niektorých členských štátoch už boli dokonca dosiahnuté. To znamená, že je možné ich dosiahnuť. Má pravdu ten, kto hovorí, že musíme brať do úvahy, že existuje 28 rozdielných situácií v našich 28 členských štátoch, ale to podľa mňa neznamená znížiť úroveň ambícií, ale znamená, vytvoriť podmienky pre tie členské štáty, ktoré trochu zaostávajú, aby tieto ciele dosiahli. A už to niekto povedal, s adekvátnym využitím štrukturálnych fondov na vylepšenie infraštruktúry obehového hospodárstva ale tiež sa musíme poponáhľať, pretože čas nie je, nejaký nezáv- nie je nezávislá premenná, povedal to aj komisár Katajnen. Aké možnosti dáva Junckerov plán na investíciu infraštruktúr v obehovom hospodárstve? Takže Našou zodpovednosť je čím skôr zadefinovať jasný systém pravidel, aby investori mohli potom robiť svoje výpočty a investovať a máme tu pred sebou naozaj veľkú možnosť nového priemyselného modelu a možnosť aj pre naše firmy, aby boli ešte konkurencieschopnejšie. Ak si to myslím o cieľoch, tak ja si myslím, že by sme sa nemali obmedziť v diskusii len na ciele. Prvý významný krok je prevencia odpadu. A to nielen preto, že je to zadefinované v hierarchii odpadov a je to aj v návrhu komisie, aj mojom, aj mnohých ďalších od spravodajcov MV. Uvažuje sa o opatrenia, o naprogramovanej zastaralosti a tak ďalej. Ale ak chceme, ak sa nám podarí obmedziť tvorbu odpadu, tak už ideme cestou obehového hospodárstva pretože ak už predtým vytvoríme také inovatívne mechanizmy, a komisiu by to malo zaujímať, aby sme mali e, jednoduchšie obalové techniky, aby sme mohli recyklovať, e, využívať to, aby sme mali také výrobné procesy predbežné, ktoré umožnia potom lepšie využívanie aj prvotných, aj druhotných surovín. sú tam teda, toto sú kľúčové body ďalším kľúčovým bodom celého balíčka obehového hospodárstva. Je podpora trhu so sekundárnymi surovinami a treba stanoviť ekonomické nástroje a zjednodušiť všetky postupy, ktoré majú zabezpečiť priemyselnú symbiózu, zjedno, zjednodušenie, výroby e, druhotných výrobkov e, a tak ďalej. To sú teda body, ktoré podporujem. Jediná výhrada metódy výpočtu recyklovaného odpadu. Ja si myslím, že by sme mali ísť k harmonizovanej metóde e, výpočtu, preto aj, že aj to by mohlo znamenať rôzne rozdiely schopnosti. Som a súhlasím s tým, že nestačí hovoriť len o odpade meskom. On predstavuje len určité percento, len 7 produkovaného odpadu, takže ak chceme dosiahnuť cieľ a, a musíme e, začleniť aj priemyselný, aj obchodný odpad, aby sme neumožnili iným firmám keď hovoríme o hospodárstve, aby sme mali aj nové príležitosti využitia prvotných surovín. Je to veľmi komplexná výzva pred nami, ale sú tu podmienky na to, aby Európa mohla. Uh, uh, thank you very much. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Dúfam, že viacerí spravodajci, tiež spravodajci budú zajtra pritomní na stretnutí výboru Envy. Teraz poprosím zastupcu DG Envy z komisie. Julius Langendorf. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že môžeme vystúpiť dnes a takisto aj zajtra hlavne chceme počúvať, čo budete hovoriť vy, aké budete mať návrhy a budeme v úzkom kontakte v najbližších mesiacoch. Sú tu isté reflexie, pokiaľ ide o tieto štyri správy od spravodajcov v tomto výbore. My sme si ich prečítali a je z týchto dokumentov e, e, vidno, že vo všeobecnosti podporujete smer vývoja e, tejto legislatívy, vnímate to ako istý príspevok k tomu, aby sa dosiahlo toho obehové hospodárstvo. Takisto jasne uznávate, že ciele aj nástroje politiky aj ekonomickej politiky majú istú úlohu, ktorú zohrávajú v rámci tohto smerovania. Keď sa pozrieme na prvý prvok ciele, treba diskutovať o otázke, e, pri ktorých druhov odpadu chceme vyčleniť e, ciele potom na európskej úrovni, kde by bolo lepšie vytýčiť ciele na národnej úrovni a na aké úrovni hlavne by sme tieto ciele nastavili a ako. Dám niekoľko príkladov toho, čo som teraz povedal v našom návrhu, a už sme o tom hovorili aj predtým na prechádzajúcich stretnutiach v parlamente, tak pokiaľ išlo o komunálny odpad, tam sme povedali, že musíme mať veľmi, e, veľmi ambiciozný cieľ a aj v prípade toho, čo tu je uvedené, je to určite ambiciozný cieľ, ale takisto treba zohľadniť aj realitu v členských štátoch a preto v našom návrhu sme zahrnuli aj možnosť revízie na rok 2025, aby sme to mohli prípadne navýšiť na 70%, pokiaľ budeme mať pocit na základe dosiahnutého pokroku, že by to bolo možné. Čiže máme takýto realistický pohľad, podporuje to aj dopadová štúdia. A keď hovoríme o možných nových e, celoeurópskych cieľoch, tak chceme mať jasnú analýzu situácia v možných dôsledkov a dopadov. Tak napríklad e, ciele sa navrhujú v prípade odpadových olejov, v prípade tej konkrétnej generácie a my momentálne nemôžeme takýto cieľ e, podporiť bez primeranej analýzy. A to isté platí aj v prípade prípravy e, pre cieľ v oblasti opätovného využívania. Opäť by sme si najprv potrebovali pozrieť analýzu ako sa to aj navrhuje. A takisto aj pokiaľ ide o komerčný obchod, priemyselný, teda komerčný obchod, priemyselný odpad, tam e, tiež e, komisia pripravila analýzu, pokiaľ ide o to, či môžeme alebo nemôžeme mať e, recyklačné ciele pre komerčný priemyselný odpad. Čiže myslíme, že by sme si mali vytýčiť cieľ na celoeurópskej úrovni a to vysvetľuje aj prečo v tejto fáze nie je zo strany komisie cieľ, pokiaľ ide o potravinový odpad, pretože musíme mať väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o metodiku a až potom môžeme e, takýto cieľ e, nejakým spôsobom vytýčiť a to obsahuje aj jasné porozumenie rozsahu posobnosti, definíciu potravinového odpadu a na tom sa dohodneme v rámci metodiky. Čiže takýto sme my opatrnejší, radi sa pozrieme na možné ďalšie ciele, ale musíme mať na to čas, aby sme mohli vykonať primeranú analýzu dát, súčasnej situácie a dopadovú štúdiu. Jednotlivé nástroje. Je jasné, že je tu podpora pre niečo, čo máme v našom návrhu a to je použitie ekonomických nástrojov. V rámci rámcovej smernice v našom návrhu je to článok 4, ktorý obsahuje ustanovenie v tejto veci. Máme tu úvod ustanovenie 7, kde sú uvedené viaceré ekonomické nástroje, ktoré môžu byť takto použité. Pán Telička navrhol pridať tam e, prílohy k jednotlivým smerniciam. Ja si myslím, že by bolo rozumnejšie tú diskusiu mať v rámci kontextu e, toho tej rámcovej smernice o odpade E, pretože to je taká centrálna smernica, to by bolo lepšie ako mať e, jednotlivé prílohy v každej individuálnej smernici, ale ten koncept e, samozrejme ten je odzrkadlený aj v našom návrhu. A pokiaľ je IPR, tam sme navrhli viacero veci, viacero odporúčania a ďalej bude prebiehať diskusia o špecifických prvkoch, ktoré sa navrhujú z našej strany, napríklad plné získanie nákladov späť, ako sa to presne bude aplikovať, čo to presne znamená. A potom sú tu ďalšie otázky, e, do akej miery tieto schémy EPR budú povinné e, v prípade už existujúcich e, smerníc, batérie ELV, tam máme povinnosť využívať schémy EPR, inde to tak nie je, čiže treba sa zamyslieť nad tým, či túto povinnosť treba rozšíriť aj na ďalšie smernice, nad tým sa treba ešte zamyslieť. Máme tu isté obavy e, a tie sa týkajú návrhov uvedených v návrhu správy o smernici o obaloch. Tam si myslíme, že pokiaľ ide o ciele, takisto aj pokiaľ ide o e, celkové ciele e, tejto obalovej smernice, je tu dôvod na isté obavy. Pokiaľ ide o tie ciele, tu sa navrhuje to, že pokiaľ, pokiaľ recyklačné ciele nebudú splnené, tak jednoducho dáme e, tieto, tieto obaly do znovu získavania energie a to by podkopávalo naše ciele. My si myslíme, že navrhované cieľ strany komisie sú realistické, nepotrebujeme tu nejaké predlženia, pretože väčšina členských štátov už dosiahla dnes tie ciele v oblasti obalov, e, pokiaľ teda ide o recykláciu a znovu získavanie. Už dnes je tomu tak. Ďalšia obava, ktorú tu máme, a už naozaj budem končiť, e, to je e, tá otázka, že je tu veľká rovnováha medzi cieľmi v oblasti vnútorného trhu a v rámci životného prostredia, že to nejakým spôsobom podkopáva. A to sa týka aj ustanovenia v článku 18. Tam myslím, že by sme mali byť opatrní, pretože e, smernica o e, obaloch je práve e, založená na tejto rovnováhe, tak ako to aj v právnom základe napísané. Dobre, ďakujem pekne pán kolega Poche a pán kolega Ferreira záverečné pripomienky. Nech sa páči. Pr- Ďakujem pekne. Ďakujem kolegom za pripomienky a podnety, vrátane pani spravodajkyne e, Bonafe. Verím, že ich potom predložíte aj v podobe pozmeňovacích návrhov a mojou ambíciou bude, aby sme všetky z nich zohľadnili pri príprave kompromisných návrhov pre výbor ale takisto, aby sme našli také znenie stanoviska, ktoré bude odpovedať a odpovedať e, tej ambícii Európskeho parlamentu dopracovať sa k obehovému hospodárstvu rýchlo. Viem, že niektoré aspekty alebo niektoré ustanovenia návrhu stanoviska by bolo treba ešte doplniť alebo spresniť tak, aby bola zabezpečená konzistentnosť nielen celej smernice o odpadoch, ale aj celého balíčku teda posilníme synergiu medzi jednotlivými nástrojmi a ich prepojeniami na navrhované ciele. Takisto asi bude treba prediskutovať jasnejšie vymedzenie ekonomických nástrojov a stimulov, ktoré by mali e, sa podporovať na naplnenie cieľov celého balíčka. takisto by sme sa mali viac e, sústrediť na to, ako efektívne rozložiť zodpovednosť za prevenciu vzniku odpadu alebo následné nakladanie s odpadom cez celý dodávateľský reťazec. E, keď bolo stretnutie teda keď bude strednutie deň strojancov v Štrásburgu v júli, tam sa budem snažiť e, venovať práve týmto cieľom e, celého stanoviska, pretože tam myslím, že je najväčší rozdiel medzi členmi výborov a tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne, ešte e, pán kolega Ferreira. Ďakujem pekne. Takisto sa chcem poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky a chcem jasne povedať, že veľmi som otvorený E, spolupráci s tieňovými spravodajcami a s našimi kolegami, ktorí majú záujem o túto tému v najbližšom období. Teraz iba chcem povedať pár vecí. Poprvé, pokiaľ ide o ciele, teda či sú realistické. Myslím si, že ak budeme zisťovať, nakoľko je realistický ten návrh, alebo nerealistický prípadne, treba sa pozrieť nielen na samotné ciele, ale aj na to obdobie, počas ktorého sa majú dosiahnuť. Keď určite iba nejaký cieľ, to je možno nerealistické, pokiaľ by sme to mali mať, dosiahnu, mať dosiahnuté povedzme do zajtra, ale ak to má byť do pozajtra, už je to zrazu realistické. A my sme mali uznať, že sú naozaj odlišné podmienky alebo nejaké východiskové body pre členské štáty. Niektoré z nich e, nebudú mať problémy pri dosahovaní týchto cieľov, v danom období, i nebudú mať takéto problémy. Niekde to budú možno menšie problémy, inde to budú väčšie problémy. Čiže táto rozmanitosť naozaj existuje. Pani Bonafé veľmi správne uznala, že tu je táto rozmanitosť a povedala, že treba podporiť e, tie krajiny, ktoré sú najviac vzdialené od dosiahnutia týchto cieľov. S tým plne súhlasím, ale bohužiaľ nemyslím si, že to tam bolo e, primerane zohľadnené. Musíme najlepšie využiť e, štrukturálne fondy a povedať, že áno, e, to ale platí ešte aj pred revíziou cieľov. Treba čo možno najlepšie využiť ten spomínaný fond. Samozrejme, platí to, ale videli sme nejaké predbežné výsledky z tej štúdie a tie tendencie nie sú e, veľmi e, pozitívne vo všetkých prípadoch. Niektoré členské štáty dosiahli pokrok, ale mnohé iné nie e, a používajú sa tie fondy. A súhlasím teraz s tým, čo tu bolo povedané. Pokiaľ vytvoríme alebo vytýčime nové ciele, tak je potrebné mať nové zdroje na to, aby sme tieto ciele mohli aj splniť a naplniť. Nemôžeme naplňať nové ciele, ak máme k dispozícii staré prostriedky. A ja som navrhoval jednu vec a to síce mali by sme použiť e, to, čo máme k dispozícii a e, to, čo môžeme zmeniť a to je práve to časové obdobie. Takže tie krajiny, ktoré majú najväčšie problémy v tejto oblasti, treba akceptovať, že tieto krajiny tieto ciele nesplnia hneď zajtra, ale jedného dňa áno. Čiže neoslabíme tie ciele ako také, akceptujeme, že tie krajiny pracujú na tých cieľoch, ale uznáme, že v niektorých prípadoch možno to bude člen, členským štátom trvať trochu dlhšie. Niektorým alebo že s tým pôjdu nejaké podmienky, e, e, teda že musia s tým byť spojené nejaké podmienky, tak bude tam nejaká postupná trajektória, aby sa dostali na požadovanú úroveň. Môžeme povedať, že niektoré členské štáty sa dostanú neskôr a druhé skôr, ale musia sa za každým hýbať tým smerom. A teda postupne sa k tomu cieľu musia približovať, nevzdialovať sa od neho. To je dôležité. A táto garancia, táto záruka zabezpečí, aby e, tam neboli nejaké príliš široko nastavené mantinely. Ľudia nebudú môcť e, nedosahovať pokrok e, a teda zároveň uznáme, že sú odlišné východiskové body a teda niekomu to bude trvať e, dlhšie a niekomu e, pomalšie. A potom je to to, e, sú tu tie reporty, tie správy v rámci včasného varovania, tam dáme informácie členským štátom a dáme im odporúčania, čo majú začleniť do svojich postupov v rámci tej trajektórie v nasledovnom období. A potom nemám e, to stanovisko, ako povedala komisia, ako spomínala komisia, nemyslím si, že takáto miera obáv je primeraná. Máme tu istú rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a medzi jednotným trhom, ale táto rovnováha sa tu neohrozuje to, čo robíme, je, že zdôrazňujeme dôležitosť e, jednej strany v rámci tejto rovnováhy bez toho, aby sme tú rovnováhu nejako spochybňovali. Iba zdôrazňujeme, aké veľmi dôležité je, aby tam bola istá logika v rámci tých krokov, ktoré treba e, prijať. Dobre, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vašu e, náročnú prácu, že, za, za to, že ste prišli, že ste boli trpezliví, pretože nie všetci sme tu zostali úplne do konca, to treba povedať. A po obede začíname o tretej. Pani Bienkovská, pani komisárka príde na tú tretiu. Takže pozývam vás a lehota na pozmeňovacie návrhy je 16.6. o 12. 16. júna na obed. Prajem vám veľa úspechov a dobre využite e, tieto dve a pol hodiny a potom sa opäť stretneme. Ďakujem.